Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Dámy a páni, poprosím vás, keby ste sa usadili. Začneme o minútku s hlasovaním. Prochorujeme λοιπόν στις ψηφοφορίες. Dobre, takže e, teraz e, pristúpime k hlasovaniu. Prvá správa je e, správa Maria Gabriel. Budem